hlasovania. Prosím, e, opustite čo najrychlejšie túto miestnosť, aby tí, ktorí chcú vysvetľovať, tak aj spraviť mohli. Teraz sa budú vysvetľovať tie hlasovania, ktoré prebehli dnes. Vážení kolegovia, prosím, opustite v tichosti túto miestnosť, aby sa mohli vyjadriť tí, ktorí chcú vysvetliť hlasovanie. Takže k dnešnému hlasovaniu musím povedať, že máme mnoho žiadostí na ústne vysvetlenie, ale môžeme pokračovať do maximálne 3 štvrte na 3, aby potom mali sálovi zriadenci čas pripraviť miestnosť na tretiu. Ďalšia možnosť bude zajtra po hlasovaní a zvyšok vysvetlení môže byť potom zaslaných aj písomne. Vážení kolegovia, ešte stále vás žiadam o to, aby ste čo najrýchlejšie odišli a diskutovali až vonku. Ide o solidaritu s tými, ktorí majú záujem o vysvetlenie, takže prosím o ticho. Najskôr pán Jar na minútu. João Ferreira, odporúčanie dohota o partnerstve v sektore rybolov s Ginovou Bisau, rybolovné možnosti a finančný príspevok. Ďakujem pekne, pani predsednička. Väčšinou je to situácia, ktorá je výťazná pre obe strany. Máme takúto dohodu a za, my poskytujeme rozvojovú pomoc. Ja som súhlasil s návrhmi, ale aj tak mám uh, celkom dobrý pocit a preto e, možno, že by som chcel zdôrazniť potrebu e, následnej kontroly, aby sa nelovilo viac ako to, na čom sme sa dohodli a treba takisto naozaj kontrolovať aj to, či sa naše peniaze používajú na e, to, na čo boli e, vyhradené a aby sa nestratili niekde inde. E, za takýchto okolností som súhlasil a preto teda ja kladiem dôraz na tú ex post kontrolu. Dúfam, že to bude v dobrých rukách. Ďakujem pekne, pán Jar. Teraz pán Arnold. Saro Šantos, dohoda o partnerstve v sektore rybolov s Madagaskarom, rybolovné možnosti a finančný príspevok. Nech sa páči, máte opäť slovo na minútu. Podľa mňa pani predsedajúca je niečo, čo má trošku eh, zaráža pri týchto dohodách, pretože my platíme veľmi chudobným krajinám e, za to, aby sme mohli plieniť ich vody a zdroje Madagaskar v e, e, Indianskom oceáne má jedinečnú ekológiu, faunu a flóru, ktorá je veľmi rozmanitá. Táto situácia si naozaj zaslúži špeciálne zaobchádzanie a ochranu a nemyslím si, že táto dohoda je práve to, čo potrebujú e, ľudia na Madagaskare. Ďakujem pekne, pán Arnold. Teraz e, Ska Keller, dočasné opatrenia v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka. Pani Šojdrová na minútu. Ďakujem pekne, pani podpredsednička. Chcem vysvetliť, prečo som nehlasovala za túto správu Keller. Nie preto, že by som bola proti solidarite. Tá je potrebná a nutná, prejavuje e, našu humanosť. E, ja sa snažím pomáhať e, E, utečencom, hlavne kresťanským rodinám, ktoré prichádzajú do Českej republiky a postaráme sa o nich. Oni utekajú pred e, prenasledovaním islamským štátom. Je to v súlade s našimi hodnotami. Treba týmto ľuďom e, pomáhať. Ne, hlasovala som za túto dohodu, pretože ide to nad rámec toho plánu na prerozdelenie 40 tisícoch utečencov z júna tohto roku a práve predstavitelia členských krajín, ktorí sú zodpovední za bezpečnosť a realizáciu azylovej politiky na svojom území, dohodli na príjmaní utečencov. Úlohou Európskeho parlamentu nie je rozhodovať namiesto nich. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne pani Šojdrová. Teraz pani Forenza na minútu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja som podporila správu Keller. Eh, som o nej presvedčená. Je to správa, ktorá E, zdôrazňuje viaceré priority. Tých 40 tisíc migrantov, e, hovorí sa, že to stačí, ale je to v podstate iba začiatok. Systém e, kvót by sa mal v zmysle tejto správy stať permanentným. To, čo sme počuli dnes ráno zo strany Jean-Claude Junckera, nestačí a je nesprávne E, rozlišovať utečencov a ekonomických migrantov. Svedčí to o tom, že ide o kontrolu tokov a nie o ochranu azylového práva. Dúfam teda, že veľmi skoro sa zmení politika EÚ v oblasti migrácie, aby sa to zmenilo aj v oblasti žiadosti o azyl, aby sme mali naozaj otvorené ruky pre tých, ktorí by sa chceli stať e, európskymi občanmi. Ďakujem. Teraz pán Pospíšil na minútu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja som nepodporil kvóty, o ktorých sa hlasovalo v tejto správe. Ja som dlhodobo presvedčený o tom, že to administratívne opatrenie v praxi nebude fungovať. Mali by sme umožniť žiadateľom o azyl, aby si e, podali žiadosť v tej krajine, o ktorú majú záujem a tá potom rozhodne, ak splňajú medzinárodné právne podmienky. Toto opatrenie sa mi zdá nesprávne, ide proti e, záujmom žiadateľov o azyl a v praxi v prvom rade nebude E, fungovať. Tak či tak, títo ľudia pôjdu do tých krajín, kde chcú, kde majú rodinu a v konečnom dôsledku som presvedčený o tom, že takéto administratívne rozdielovanie žiadateľov o azyl môže viesť k tomu, že sa tu prebudia protišengenské nálady v EÚ a taktiež e, sa možno obnovia hranice, pardon, e, kontroly na hraniciach medzi jednotlivými štátmi. Preto som za solidaritu, ale proti administratívnemu rozdeľovaniu žiadateľov, tak ako aj česká vláda. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz pani Nina Gill na minútu. Toto bol historický deň pre Spojené kráľovstvo, ale aj pre Spojené kráľovstvo, pretože naša kráľovna eh, je najdlhšie na tróne. Eh, ona ako tínedžerka prvýkrát eh, vystúpila a obhajovala Eh, utečencov, ktorí prchali pred rozami druhej svetovej vojny a situácia je síce veľmi odlišná v porovnaní s tými, ktorí dnes utekajú zo Sýrie, Líbie a Iraku, ale eh, eh, tak či tak musia opustiť svoje domovy 3000 detí bez sprievodu je v Taliansku. Ehm, čo sa spraví za ich permanentnú ochranu. To očakávam od tejto správy Keller, pretože je jasné, že sa potrebujeme venovať tejto kríze ako EÚ eh, e a to teraz, okamžite. Ďakujem pekne pani Gil, teraz pán Stanislav Polčak na minútu. Ďakujem pekne pani predsedajúca, ja budem stručný. Ja som podporil túto správu kolegyne Keller, aj keď som nepodporoval povinné kvóty a to z následovných dôvodov, tak ako ja u Jakuba v Biblii stojí, že viera bez skutku je mŕtva. Neviem, ako môžeme hovoriť o európskej solidarite, pokiaľ niekto túto správu nepodporí. Ja som presvedčený o tom, že solidarita znamená aj pomoc Taliansku a Grécku. Môžeme mať iný rozdiel na povinné kvóty, aj na mňa e, to platilo. Podľa mňa je to hlavne otázka otázka dohody medzi členskými krajinami, ale ak niekto nepodporil túto správu, tak nemôže spolu s ostatnými tvrdiť, že podporuje európsku solidaritu, pretože jeho viera v európsku solidaritu je mŕtva. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Polčák na minútu, teraz Kristina Morvaj. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja som túto správu samozrejme odmietla a my sme v podstate žiadne otázky, odpovede na naše otázky nedostali, či má e, Maďarsko rešpektovať šengenský dohovor, e, chrániť vonkajšie hranice alebo nie. E, o čo išlo? Išlo o to, aby sme mohli prijať čo najväčší počet utečencov, uvádzali sa rôzne argumenty. Ľahko sa to v Európskom parlamente hovorí, pretože váš život tu sa nejako nezmení bez ohľadu na to, koľko utečencov príde, budete stále rovnako zarábať, bude vás rozvážať čierny Mercedes, budete bývať v luxusných hoteloch, určite bývate v bezpečných štvrtiach nebývate spolu s migrantami, aj vaše deti to majú ľahké a ak budete mať dosť toho, aby vaše deti študovali spolu s deťmi migrantov, tak potom ich pošlete do súkromných univerzít a nemocnic. E, ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz pán Džambacký. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja som e, bol proti záväzným kvótam e, v prípade utečencov a to preto, že je to proti zvrchovanosti členských krajín. Krajiny by mali mať možnosť kontrolovať svoje hranice. A som aj e, proti, lebo životná úroveň v členských krajinách iná, ako môžu ostať ľudia v Maďarsku, v Bulharsku a iní zase v Nemecku a Švedsku. Nie je to diskriminácia e, samotných utečencov, naviac nie je žiadna e, definícia zákonného migranta a utečenca. Nemáme takúto definíciu a nemáme v týchto otázkach jasno a preto nemôžeme uplatňovať záväzné kvóty. Budeme totiž to mm, musieť prijať e, stovky tisícok a skončí to v slzách. Šengenská dohoda taktiež nefunguje tak, ako sa plánovalo. Ďakujem pekne. Teraz pán Bill Etheridge na minútu tiež. Ďakujem pekne. Ja som hlasoval proti opatreniam, ktoré by dokorán otvorili dvere e, Európy migrantom, bez ohľadu na to, kto sú. E, e, bola by to akási spoločná azylová politika, ktorá by odňala zvrchovanou členským krajinám. Ľudia by sa mohli prísť bez toho, či by sme vedeli, či skutočne potrebujú azyl, pretože sú ohrození, alebo nie. Takže opäť to e, svedčí, že je tu e, zlá reakcia na veľký problém, neriešia sa skutočné e, otázky. Musíme si to priznať. Ja navrhujem, aby všetci, ktorí dnes hovorili, že treba otvoriť dvere EÚ, e, aby robili to, čo Bob Geldov možno, že by mohli e, navrhnúť svoje domovy

Otázka utečencov je otázka spoločných hodnôt, solidarity. A som zahambený, keď vidím, že kolegovia z mojej krajiny, ktorí sú z rôznych politických skupín, hlasovali proti. My sme nový členský štát a nemôžeme iba spotrebovať rozpočet EÚ. Predstavte si, že v roku 2013 naša krajina dostala 34 miliónov eur na e, vlastne vo vzťahu k utečencom a dostane ďalších 29 miliónov a som naozaj zapahambený, že chceme brať peniaze z EÚ a zároveň nechceme preukázať solidaritu s ľuďmi, ktorí sú v dramatickej situácii. Európska únia nemôže existovať, e, ak bude stáť na mieste a prešlapovať, preto musíme e, sa chopiť činu. Ďakujem pani Marian Harkin, jedna minúta. Ďakujem, pani predsedajúca. Veľmi rada som podporila túto správu ktorá navrhuje realikáciu 40 tisícov uh, uchádzačov o azyl z Grécka a Talianska do iných členských štátov v nadchádzajúcich dvoch rokoch. Je to veľmi nevyhnutné opatrenie, naliehavo očakávané a iba uh, uchádzači o azyl, ktorí naozaj potrebujú medzinárodnú ochranu, budú spadať pod toto opatrenie. Súhlasím s tým, čo povedal podpredseda Timmermans. Je to uh, kľúčový moment v európskej histórii a ja Eh, tak ako aj on, som rada, eh, že vidím obrovskú eh, podpornú reakciu od bežných ľudí, ktorí chcú naozaj pomôcť rôznymi spôsobmi, ako sa im len dá. Dostal som o mnoho ľudí, od Írov, ktorí pod, pod, ponúkajú miest, ale aj iné rôzne formy pomoci a preto som hrdá, že som Írka a že som Európanka, keď vidím, ako vítame utečencov na celom kontinente. A takisto vítam aj e, odkaz pápeža, že by každá farnosť mala prijať aspoň jednu azyl, e, teda rodinu azylantov vo svojej e, blízkosti. Ďakujem pekne. Ďakujem pani kolegyňa Harkin. Teraz pán kolega Wolf. Ďakujem pán podpredseda. Opäť raz Európska únia urobila ďalší krok k zničeniu národného štátu a teda bráni ľuďom hlasovať za vlády, ktoré príjmajú e, nezávislé e, rozhodnutia v takých dôležitých otázkach, ako je azyl, migrácia, a tak ďalej. A toto sa netýka len otázok Európskej únie, ale je tu tá arogancia povedať, že my, Európska únia, môžeme zmeniť aj medzinárodné právo, že rozšírime definíciu azylu a utečenca, aby e, každý, kto je chudobný z ktorejkoľvek krajiny pod ňu spadal. No keď toto e, urobíme, tak vlastne hovoríme svetu, že otvárame dvere všetkým v Afrike, na Blízkom východe, v Ázii, všetkým, ktorí nie sú skutočnými utečencami, ale jednoducho chcú sem prísť za prácou. Ľudia e, budú svetkami toho, ako budú padať, klesať mzdy, chudobní, bezdomovci, ľudia, ktorí nemajú hlas v Európe, budú tí, ktorí budú trpieť v dôsledku arogancie ľudí ľudí v tejto snemovni. Ďakujem, pán kolega Wolf. A na záver tohto kola pán kolega Arnott. Stratila snemovňa e, súdnosť. E, máme 25 až 30 e, rôznych takýchto organizácií prevádzačov v Jordánsku, v iných krajinách a tí Ľudia naozaj prichádzajú e, úplne e, šialnými cestami do Európy. Nevieme sa zamyslieť predtým, než začneme konať. E, musíme mať na pamäti, že humanitárna kríza nekončí na hraniciach EÚ a prestaňme sa ako námesačný potácať Eh, a spôsobovať eh, práve tie problémy, ktoré, ktorým chceme zabrániť. A ja chcem k tomu prispieť, ale je tu šesť eh, štátov Perského zálivu, ktoré neprijali ani jedného utečenca zo Sýrie. Musíme aj ich tam badať, aby aj oni sa chopili svojho diela. Musíme mať na pamäti, že svet nekončí v Európe a musíme sa vymaniť z tohto izolovaného európskeho zmýšľania. Ďakujem, pán kolega Arnold. Takže toľko vysvetlenia hlasovania k e, správe Keller a teraz vysvetlenie hlasovania e, k správe pani Westfall mestská dimenzia politiky EÚ. A chcem oznámiť kolegom, že toto je posledná správa, ku ktorej bude možné odovzdať vysvetlenie hlasovania. Máme tu 7 prihlásených, takže to bude potom 14.45 e, a potom sa musí pripravovať už povednejšia schôdza Takže nech sa páči pani Gil. Ďakujem, pán predseda. Takmer 75 občanov EÚ žije v mestách, takže odtiaľ pochádza aj dve tretiny nášho HDP a tam je najväčšia výzva nášho každodenného života. Musíme sa vysporiadať s prekažkami v zamestnanosti, sociálnou inklúziou, znečistením životného prostredia, klimatickými zmenami. No ale samozrejme je tam množstvo aktivít a inovácií, ktoré sú tiež e, cestou k možným riešeniam tejto výzvy. EÚ už odvedla veľkú prácu, pokiaľ ide o mestský a regionálny rozvoj, najmä napríklad v mojom regióne, ako je West Midlands. Eh, mesta v tomto regióne eh, prospeli, eh, teda mm, získali z politiky EÚ, ale chýba tu koordinácia na úrovni tejto mestskej politiky, tak horizontálna ako je vertikálna, a preto podporujem správu pani Westphal a žiadam komisiu, vyzývam komisiu, aby zabezpečila, že e, mesta budú sa viac e, zapájať do tohto politického e, kruhu tvorby politiky v EÚ. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Gil. Teraz pán kolega Polčák. Ďakujem, pán podpredseda. Ja som s radosťou podporil túto správu, o ktorej sa tiež diskutovalo, či orgány únie majú právo moc hovoriť o mestskej mobilite a mestskej agende. Myslím, že je to veľmi omeškaná diskusia a že naozaj nie je na mieste diskutovať o tom, či tá mestská agenda spadá do, do rámca EÚ. Určite spadá. Nepochybné je, že trendy mobility európskych obyvateľov sa združujú do miest, že v mesta bude žiť väčšina obyvateľov európskeho kontinentu. A ak by Európska únia rezignovala na mestskú agendu a mestskú mobilitu, tak by rezignovala na tie hlavné ťahy, ako sa vymedziť do budúcnosti. Takže myslím, že kolegovia dosť nepochopiteľne nepodporili túto správu a dúfam, že do budúcnosti zmenia svoje uvažovanie, pretože mestská agenda a mestská politika je vecou politiky únie a bolo mi cťou podporiť túto správu. Ďakujem. Ďakujem pán kolega Polčák a teraz pani kolegyňa Makovej. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. EÚ má priamy dopad na mestský rozvoj a národnú mestskú politiku. Ciele členských štátov sú prepojené na inteligentný hospodársky rast, ktorý musí byť zelený a udržateľný a rôznorodý a tolerantný táto ambícia mm, stavia Európu do pozície, kde musí konsolidovať mestský vývoj, zlepšiť e, túto dimenziu. To by malo viesť k zjednodušeniu pri alokácii fondov EÚ. Mm, samozrejme, lokálne rozhodnutia musia príjmať lokálne komunity, preto podporujem túto myšlienku, pokiaľ ide o tie funkčné mestské oblasti a väčšie mestské oblasti funkčné mestské oblasti, mesta, členské štáty a komisia by mali prispieť k zlepšeniu mestských politík vo svetle e, žiad, e, teda potrieb lokálnych komunít, pretože tie vedia, čo potrebujú. Čiže musíme dnešné rozhodnutie prispôsobiť potrebám zajtrajška. Ďakujem pani Makovej, teraz pán kolega Malco, Balco. Vážený pán predsedajúci, Ďakujem pekne za udelenie slova. Považujem to za odôvodnené, že parlament hovorí o správe, v ktorej e, ide o urbannú e, dimenziu politiky EÚ. Je to odôvodnené aj preto, že takmer 80 obyvateľov EÚ je v mestách a chcel som doplniť, že to nie je pozitívna zmena. Žiaľ, súvisí to s tým, že v mnohých krajinách vo vidieckých oblastiach ľudia už nemôžu žiť práve preto, že polnohospodárstvo bolo priemyselne transformované. Preto musíme brať eh, do úvahy, čo sa udialo a je správne, že v regionálnych politikách sa o tom hovorí, čo sa eh, má urobiť s tou mestskou dimenziou. Prečo som sa zdržal? Išlo o odsek, kde sa uvádza, že sa má založiť centrálna inštitúcia pri Európskej komisii, a e, tak by pokračovala centralizácia a to som preto nemohol podporiť. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán kolega Balco. Pán kolega Bogovič. Tuto správu o mestskej dimenzii som podporil mestskou politikou, urbanou politikou sa zaoberajú rôzne e, združenia, avšak myslím si, že aj na európskej úrovni o tom treba hovoriť, aj v parlamente. Počuli sme už, že 50 až 80 obyvateľstva žije vo veľkých mestách, čo zo sebou prináša samozrejme mnohé každodenné problémy, napríklad tých denných dochádzajúcich zápracov, životné prostredie a všetky tie otvorené otázky treba zodpovedať. No a potom samozrejme je dôležitá aj uh, koexistencia miest s prostredím, čiže mestská hromadná doprava a prímestská doprava sa musí posilniť. Príklady dobrej praxe si treba vymieňať a na to sa najlepšie hodí Európska úroveň. Ďakujem pekne. Ďakujem pán kolega Bokovič a teraz pán kolega Kelly. Ďakujem pekne. Značením som podporil túto správu, hlasoval som celou svojou skupinou a bolo zaujímavé a uspokojivé poznamenať, že väčšina predstaviteľov parlamentu bola za, čo nie je prekvapivé. Polovica obyvateľov sveta žije v urbaných mestských oblastiach 75 v Európskej únii a preto musíme robiť e, v našich mestách všetko preto, aby sme to propagovali a aby sme podporili hospodársky rozvoj, vzdelávanie, šport, prácu pre mladých ľudí, pre dospelých a dôsledný život pre všetkých. A samozrejme čistý vzduch musí byť v mestách a na to potrebujeme zamerať sa viac na dopravu, viac elektrických aut, bicyklov, teda vozidlá, ktoré nemajú také vysoké emisie. Dalo by sa toho urobiť veľa. Táto téma je veľmi dôležitá a toto môže prispieť. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán kolega Kelly a pán kolega Mamikins. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Kolegyne a kolegovia, aj ja som hlasoval za túto správu, ale zároveň si myslím, že je to veľmi dobre načasované. Kolegovia už spomínali, že viac než 75 obyvateľstva EÚ žije v mestských oblastiach. mestách mestá sú jedinečné, pokiaľ ide o ich kultúru, Mm, spája sa tam kultúra s priemyslom, s kultúrnym dedičstvom a to sme v Európskej únii videli a vidíme tie, tú stáročnú históriu. Potrebujeme aj koordináciu na úrovni EÚ. Nie je to e, momentálne povinné, ale myslím si, že je to veľmi dôležitá téma a som presvedčený, že potrebujeme spoločnú stratégiu a kým budeme na tej stratégii pracovať, musíme do toho zapojiť aj predstaviteľov lokálnych eh, vlád. Myslím, že je tu určitá medzi, medzera medzi um, obecnými zastupiteľstvami a národnými vládami. A chcem ešte raz dôrazniť, že som hlasoval za toto rozhodnutie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán kolega Mamikins. A na záver ešte pán kolega Etheridge. Ďakujem pekne. Otvorená politika EÚ je snaha obísť národný štát, aby politika EÚ priamo sa uplatňovala v regiónoch a v mestách. Varujem ľudí eh, West Midlands pred eh, eh, týmto Eh, pretože ak sa toto stane, pripravte sa na pozitívnu diskrimináciu, pokiaľ ide napríklad o zamestnanie v mestských radách, eh, pripravte sa na poplatky za používanie cesta v meste alebo poplatky za odstraňovanie odpadu a tak ďalej. To všetko bude eh, uplatňovať EÚ, aby vlastne tie peniaze sa vrátili do našich miest. Čiže my musíme bojovať proti Eh, tejto myšlienke West Midlands Combined Authority. Je to mm, niečo, čo vzdialuje demokraciu ešte viac od ľudí, takže musíme proti tejto myšlienke bojovať a musíme ju zastaviť ešte predtým, než sa zrodí. Ďakujem, pán kolega Etheridge. Takže toľko vysvetlenia a hlasovania k správe pani Westphal. Tým sme sa dostali na koniec tohto podu programu. Prerušujem schôdzu do